To je otázka na ústne zodpovedanie. Správa o vykonávaní nariadenia Rady e, číslo 2157 lomeno 2001 z 8. oktobra 2001 o stanovách Európskej spoločnosti. No a ako prvý dostáva slovo autor tejto otázky, pán Lene. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. A o čo tu ide? Veľmi jednoduché. Európska rada v roku 2001 prijala rozhodnutie, o štatúte Európskej akciovej spoločnosti a z viacerých dôvodov celé to prvé vstúpilo do platnosti až roku 2004, ako je to bežné pri legislatíve. V Európskej únii je to tak, že je tu žiadosť na komisiu po uplynutí istého obdobia, aby sa vypracovala správa o implementácii a využívaní. A z toho sa majú vidieť závery, či sú nevinutné nejaké zmeny v tomto právnom akte. 8. oktobra 2004, bolo to presne pred 5 rokmi, teraz bude zajtra, bolo tam lota 5 rokov a zatiaľ nemáme žiadnu správu Európskej komisie. Keďže my chceme dodržiavať zákony a keďže komisia je strážkynia zmluv a je oprávnená a musí dodržiavať zákony, tak mene výboru pre právne veci sa chceme spýtať, ako to vyzerá, prečo táto správa nie je k dispozícii, či je pripravená a chceli by sme inými slovami poskytnúť možnosť komisii, aby nám to odôvodnila. Tak to bude jasne vyjadrené, že parlament, e, výbor júri reaguje na tie možnosti, ktoré má oblasti kontroly. Ja nebudem hovoriť 5 minút, ktoré mám dispozície, ale bol by som rád, keby na základe týchto krátkých, mnou interpretovaných otázok som dostal odpoveď komisie. Ďakujem pekne, pán Lejne. A teraz pán Tajany v mene komisie. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Chcel by som vám v mene komisie, respektíve komisára McCreevy, sa poďakovať výboru pre právne veci a predsedovi to výboru Lene za položenú otázku. Ako som spomenul, hovorím nielen mene pána McCreevyho, ale aj v mojom mene. Ja som takmer 15 rokov pôsobil v Európskom parlamente. Ja som veľmi rád, že parlament skutočne využívate kom, tie kontrolné kompetencie, ktoré vedú k tomu, že komisia môže pracovať ešte lepšie. Čo sa týka tých prvých dvoch otázok, ktoré boli položené, tak vás môžem informovať, že e, sa pracuje na vypracovaní správy, je to v, v prípravnej fáze a celé by sa to malo ukončiť do konca roka. To znamená, že to bude dobrý základ na to, aby sme mohli vypracovať skutočne veľmi, veľmi presnú správu. Máme tu štúdiu, ktorú budeme analyzovať a s veľkou obozretnosťou budeme počúvať, čo nám povedia dotknuté strany. To znamená, že pravdepodobne celé to bude <clears throat> ukončené až v druhom polroku budúceho roka, vtedy sa to zverejní a samozrejme parlament dostane túto správu. Čo sa týka konkrétnych lehô, tak tie schváli až budúca komisia. Správa bude analyzovať 4 možnosti, ktoré sú v tejto oblasti sú tam možnosti na úpravu legislatívy v zmysle článku 69. Komisia zatiaľ ešte nezaujala stanovisko, pre, ktoré by sa týkali jednotlivých zmien štatútu. E, samozrejme musíme počkať na výsledky konzultácií a tej štúdii, musíme overiť všetky faktory, ktoré sú tam a prípadne musíme zhodnotiť aj výsledky a tak potom môžeme Eh, upraviť prípadne ten štatút. Potom je tu ďalšia možnosť, to sú opatrenia, ktoré súvisia s tými eh, výsledkami prípadnej výkonanej analýzy. To sú všetko veci, ktoré bude musieť schváliť až nová komisia. Som pevne presvedčený, že nová komisia bude veľmi pozorne počúvať, čo jej povie parlament a na základe toho potom eh, vydá prípadne nové ustanovenia. Ďakujem pekne. Našou ďalšou, naš, ďalšia rečnička nie je prítomná a tým pádom máme tu ďalšieho rečníka v poradí a to je pán Cutaș na dve minúty. doamna președinte, domnule comisar. Ideea unei societăți europene. Ďakujem pekne. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, štatút siaha tak povedať do 50. rokov a sa opírali o rímske dohody. Celé to má symbolickú úlohu, lebo ide tu pre všetkým európsku spoločnosť, to si musíme povedať. To znamená, že máme tu slobodu na mobilitu, na výber sídla. Mnohé podniky využívajú tento štatút na to, aby poukázali na to, že sú skutočne európske. Je to určitý nástroj pre podniky, Unii societății europene este acela că sediul social aby využili všetky možnosti. Výhody európskej spoločnosti spočívajú v tom, že obchodné sídlo sa dá prenášať z jedného členského štátu do druhého bez toho, aby bolo nevyhnutné zakladať nejaký, nejakú novú spoločnosť. Napriek tomu európska spoločnosť nemá jasné stanovy alebo jasný štatút. To znamená, že v praxi ešte stále sú nedostatky uplatňovanie v jednotlivých členských štátoch nie je rovnaké a existujú medzi nimi obrovské rozdiely. No a to vedie opätovne k obmedzeniam, ktoré komplikujú založenie alebo presídlenie do iného štátu a tým sa narúša sloboda voľného pohybu v spoločnosti. Návrh komisie by mal obsahovať štúdiu o možnostiach mať obchodné sídlo v rôznych členských štátoch. A tým by, by malo byť podporené autonómne, autonómne sídlo v spoločnosti. Nož do ďalšej diskusie sa už nikto neprihlásil, a tak dostal slovo pán Tažany. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja som si veľmi no, pozorne vypočul slova, slova autora otázky a toho druhého poslanca. No a, štatút Európskej spoločnosti určuje smernica. No a z roku 2004. No, ale členské štáty prijali v rámci lehôd príslušné opatrenia, však nie všetky. A preto vznikla povinnosť nám posunúť tú správu, aby sme umožnili vstup do platnosti tejto smernice vo všetkých členských štátoch tak, že to umožňovalo a to umožňovalo dlhšiu dobu e, na túto správu a preto máme meškanie. A dávam zapravdu pánovi Lenemu. Ja si veľmi želám, aby sme dobehli zameškané a našli konkrétne odpovede na problémy európskej spoločnosti a to v polovici budúceho roka alebo od polovice s konkrétnymi riešeniami a konkrétnymi odpovediami na otázky nielen parlamentu, ale celého, celej, celej Európy. No a tým rozpráva skončila a tým je dnešný, dnešná časť zasadnutia. Budeme pokračovať zajtra 8. októbra o 9.00. Ďakujem pekne všetkým a želám príjemnú dobrú noc.